rady. V zápisnici budú publikované názvy týchto právnych noriem. Pani Pascal Gruny ma informovala o jej rozhodnutí rezignovať z miesta poslankyne Európskeho parlamentu, pretože ju zvolili do francúzského národného zhromaždenia. Parlament vzal na vedomie jej rozhodnutie a podľa článku 7 odsek 2 zákona, ktorý sa týka volieb do Európskeho parlamentu priamou všeobecnou voľbou a v znení ďalších uznesení parlament berie na vedomie, že sa uvoľnilo od decembra jedno miesto.